aj to, že pán Lambridinis e, požíva podporu tohto parlamentu. Príslušné cyperské orgány ma informovali aj o vymenovaní pána Sofoklesa e,